Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen Vážení kolegovia, kolegyne, začíname so spoločnom zasadnutí viacerých výborov. Nechceme strácať čas, takže nebudeme čakať na tých, ktorí tu žiaľ ešte nie sú. Máme pocit, že je dôležité, aby všetky tri výbory, ktoré sa touto témou zaoberajú aj tými fondami, aby sa stretli a aby sa na to pozreli zbližšia. Máme dosť veľa e, nástrojov, aj keď prostriedky sú obmedzené, preto som e, rada, že kolega Moraes to tiež navrhol, aby sme sa na to pozreli spoločne, takže srdečne všetkých vítam a dám aj okamžite slovo kolegovi Moraesovi. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahá Inga. Áno, máš pravdu, ako obvykle, čo sa týka toho počtu nástrojov a potreby spolupracovať, aby sme to spravovali čo najúčinnejšie. Ja naozaj vítam všetkých, ktorí tu dnes sú prítomní. Som rád, že spolupracujeme naše tri výbory. Prečo je to dôležité? Zo zjavných dôvodov azyl a migrácia sú top témou od e, začiatku krízy v roku 2015 a konkrétne riešenie sa dá navrhnúť iba s podporou e, z rozpočtu, takže e, ide o to príjmať veľký počet prichádzajúcich, hlavne v Grécku a v Taliansku, potom záchranné a vyhľadávacie akcie na Stredozemnom mori, e, práca na hraniciach, e, posilnená práca Frontexu, vytvoranie e, hotspotov, kontaktných miest, potom presídlovanie do rôznych členských krajín. To sa podporuje z rozpočtu a aj personálna podpora EASO a iných vnútroštátnych orgánov a Fond pre naliehavé prípady bol vytvorený prvýkrát v dejinách EÚ vo vnútri EÚ, ale aj tak ešte stále počúvame, teda tí, ktorí to sledujeme zblízka, že situácia na gréckých ostrovoch je zložitá pre žiadateľov o azyl, dokonca nebezpečná ešte len zopakujem, keďže je tu už aj ďalšia kolegyňa, že je dobré, že na tom spolupracujeme. Grécké a talianské úrady sa stiažujú, že EÚ ich malo podporuje mimo vládky E, pre tých, ktorí sa tam tomu venujeme, hovoria, že financovanie sa nekoordinuje dostatočne, peniaze prichádzajú príliš pomaly, alebo sú vôbec, e, že nie sú vôbec dostupné tam, kde sú potrebné. Obzvlášť sa to týka greckých ostrov a Talianska. Preto toto vypočutie si vyžiadal výbor Libe s, spolu s výbormi pre rozpočet a kontrolu rozpočtu. Ide o to lepšie pochopiť tú situáciu, čo funguje, čo nefunguje až tak dobre, kde to treba zlepšiť. A rozpočet ako taký musí plnej miere podporovať túto politickú prioritu. Chcem sa poďakovať výborom pre rozpočet a kontrolu rozpočtu za ich záväzok snažiť sa zodpovedať eh, jednotlivé otázky aj na dnešnom vypočutí. Úvodom tu mám tu čest privítať. E, je tu už prítomná? Prepačte, e, to je problém, keď prídete trošku neskôr. Treba prísť na čas. Samozrejme, hovorím o sebe, nie o predsedničke e, výboru pre kontrolu rozpočtu. Takže mám tu čest, tu privítame mi Riley. um, Európska ombudsmanka e, viedli vlastné e, šetrenie, ale je tu aj sieť národných ombudsmanov, e, vplyv tejto krízy v EÚ a ona sa zameria na všetky tieto témy v jej prejave a pozrie sa na to, čo dokázali alebo nedokázali európske finančné prostriedky ako pomohli sa vysporiadať s týmito výzvami, či už učenia alebo menej účinne. Takže pani O'Reilly, radi si vypočujeme vašu analýzu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vítam srdečne všetkých prítomných. Ďakujem za pozvanie. Som rada, že sa na vás môžem dnes po obede obrátiť. Hovorí sa o novom rozpočte a je jasné, že otázka financovania migrácie a ochrany externých hraníc to bude ústretová téma nielen z logistických, ale aj politických dôvodov, pretože tie migračné politiky nie sú také jednoznačné v EÚ. Dnes si vypočujeme rôznych expertov, ako zaručiť, aby sa financie E, využívali účinne a zodpovedne, ale prichádza to naozaj vo vhodnej chvíli. Je tu návrh. Komisia má dva ciele. Zlepšiť podmienky pre žiadateľov o azyl e, zacielenejším financovaním a e, znížiť tlak na vnútorných hraniciach EÚ tým, že sa posilní počet pohraničiarov na vonkajších hraniciach a rozpočet Frontexu. A potom treba povedať, že je to asi najväčšia humanitárna výzva EÚ za uplynulé ruke a, e, v rokoch a e, je to kombinácia viacerých faktorov, klimatické zmeny, interné presidlovanie a taktiež migračné možnosti, ktoré umožňujú nové technológie a tá prepojenosť kvôli tomu. E, je jasné, že migrácia bude e, ťažiskovou témou aj v najbližších rokoch. Ako nedávno povedal jeden komentátor, e, migrácia je asi takou hnacou silou ako ekonomika na západe. A výzvy sú obrovské, pretože tie toky migrantov neprichádzajú pekne zabalené a nejako nespadajú do vašich časových plánov. Sú tu zmiešané toky, zohrávajú tam úlohu nové technológie, technológie a kvôli tomu je migrácia ťažká z právneho aj politického hľadiska, pretože tu ide o to zdieľanie bremena a taktiež na ľudskej úrovni, pretože e, ľudia na jednej strane e, majú sympatiu pre osobné príbehy, ak napríklad umrie nejaké dieťa, vidíte jeho fotku na pláži, ale potom um, keď je to veľká masa, tak sa to celé trošku rozplynie v tej mase. A je jasné, že e, hranice medzi osobnými príbehmi nie sú tak pekne e, oddelené, ako by sme si to predstavovali v našich právnických kategóriách, ale naozaj e, myslím, že treba vzdať hold Európe, Európanom aj našej spoločnosti, o ktorú sme dlhé roky bojovali. Práve preto, že EÚ je taká e, príťažlivá nielen hospodárskeho hľadiska, ale aj e, kvôli svojim hodnotám, e, kvôli svojim humanitným hodnotám, tak preto si to vyberajú mnohí migranti. Medzi rokmi 2014 a 2016 skoro 6,7 e, milióna žiadateľov o azyl sa tu prihlásilo v EÚ. Celkovo e, teraz viac ľudí uteká pred prírodnými katastrofami a klimatickými zmenami ako pred konfliktami a občianskými vojnami je to čím ďalej tým zjavnejš- zjavnejšie, e, pretože vidíme, v ktorých častiach sveta sa skoro už nedá e, žiť. Je tu správa komisie roku 2016 a extrémne e, poveternostné podmienky by mohli presídliť e, e každý rok 200 miliónov e, do roku 2050 50. Eh, je to mm, holý fakt, ktorý sa už uznáva v rámci migračných politík eh, a Nový Zeland chce vytvoriť nové humanitárne víza pre tých, ktorí eh, museli v Tichomori sa presiediť kvôli klimatickým zmenám. To prináša, e, teda to e, sa pripája k našim vlastným demografickým tlakom a preto je dôležité, aby tie prostriedky boli dobre zacielené, dobre spravované a používali sa čo najúčinnejšie a aby E, čo najviac agentúr a pracovníkov si to uvedomovali a mohli e, pomôcť a dobre e, pracovať s tými peniazmi, spravovať ich. Potrebujeme čo najviac aktérov zapojiť, pretože je tu veľký rozdiel medzi podpísanými dohovormi a potom tou realitou v praxi a samotným uplatňovaním všetkých tých dohod a dohovorov. Tí, ktorí utekajú pred prenasledovaním a ochrániť ich to nie je také jednoduché. Nekončí to nejakým príchodom e, na prvú európsku pláž a prvým jedlom. Ide o to poskytnúť dlhodobú ochranu a e, účinne ich začleniť, ale to si vyžaduje rôzne akcie, e, aj logistiku v rôznych odvetviach, či už v jednej členskej krajine, alebo e, aj cezhranične. A potom je tu aj politická práca, presviečanie tých zdržanlivých vrstiev obyvateľstva, že e, veľa migrantov to nie je nutne hrozba pre národné normy a taktiež aj otázka vynakladania európskych prostriedkov a monitorovania Eh, to sa dá kontrolovať na rozdiel od eh, klimatických zmien. Eh, migranti, ktorí požívajú európsku ochranu, častokrát prichádzajú na vonkajšiu hranicu EÚ. A komisia preto chce výrazne zvýšiť počet E, pohraničiarov na vonkajšej hranici. Nemôžeme sa stať nejakou e, pevnosťou, ktorá nerozlišuje medzi prichádzajúcimi. E, my sme naozaj vždy hovorili, že treba dodržiavať základné práva a zaručiť aj dobrú spoluprácu s Frontexom. Ja som navrhla viacero odporúčaní, ktoré boli prijaté a je tu aj podpora parlamentu a tie odporúčania, ktoré E, neodsúhlasili agentúry odsúhlasiť tzv. mechanizmus súladu. Nakoniec to vďaka parlamentu prešlo a naozaj aj e, personál si musí uvedomovať, že je tu charta základných práv, ktorú treba rešpektovať a my na to budeme naďalej dbať. E, je tu aj dlhodobý návrh rozpočtu komisie a treba naďalej dostatočne financovať tieto politiky v oblasti migrácie a azylu, ale e, zvýšiť prostriedky to nebude stačiť na to, aby sme sa vysporiadali so všetkými súčasnými výzvami. Napríklad by e, mala byť posilnená spolupráca aj na politickej úrovni medzi európskymi a národnými úrovňami. E, treba aj posilniť solidaritu medzi členskými krajinami, aj keď politické e, výzvy a ťažkosti sú zjavné. E, solidarita ani zďaleka nie je optimálna a preto treba povedať, že v každej členskej krajine sú relevantní aktéry, napríklad ombudsmani, ľudskoprávne inštitúcie a mimovládne agentúry, ktoré môžu zaručiť logistiku a potrebné vedomosti na dobré použitie prostriedkov a koordináciu s ostatnými krajinami. E, môj úrad e, spolu s ostatnými 19 národnými regionálnymi ombudsmanmi e, už sme spolupracovali pred pár rokmi, aby tí, ktorí nezískajú azyl, boli vrátení do ich krajiny aj vďaka Frontexu, ale aby sa s nimi tam potom dobre zaobchádzalo na to, aby títo aktéry mohli konať, je dôležité, aby mali jednoduchý a relevantný prístup k tým e, dostupným prostriedkom. A to bola ďalšia e, časť práce, na ktorú som sa zamerala spolu s komisiou, aby krajiny mali ľahší prístup k prostriedkom. Dá sa toho spraviť však ešte viac. Dáva to e, zmysel aj pre e, komisiu a e, vlastne aj členské krajiny, aby bolo jasné, ako sa využívajú prostriedky, aby komisia vedela, či sa využívajú účinne, alebo či by sa dali použiť inde, inak. Pretože okolnosti sa rýchlo menia. Treba mať lepšie dostupné verejné informácie a vďaka tomu verejní ombudsmani aj iní by sa mohli pozrieť na to, do akej miery členské krajiny si plnia svoje záväzky v oblasti základných práv pri poskytovaní služieb pre žiadateľov o azyl alebo presídlené osoby. Aj keď národní ombudsmani majú prístup k takýmto dokumentom, predsa len ak by boli verejne dostupné, tak by svoju prácu mohli robiť ešte rýchlejšie a účinnejšie. Lepšie zverejňovanie informácií to by bolo cenné aj pre kontrolu využívania európskych e, prostriedkov a hlavne zistiť, či sa využívajú na stanovené priority v oblasti migrácie a azylu. Aj integrácia je veľmi dôležitá, to znamená poskytnúť ubytovanie a môcť sa začleniť do komunity, pretože sú tam obrovské kultúrne rozdiely a ani komisia, ani ombudsman nemôžu byť v tých komunitách e, neustále, preto je dôležité, aby sa samotná komunita e, zasadzovala za tú integráciu pretože inak to nebude úspech. A potom sú tu ešte dôležitejšie rozhodnutie, ktoré nás čakajú, čakajú pri integrácii 80 e, e, utečencov zo Sýrie v EÚ nie sú zamestnaní. E, to neznamená len, že nemajú dostatočné zručnosti, sú to síce odhody, ale nedávno bolo zistené, že sú aj prekážky v niektorých členských krajinách, ale iní zase našli praktické riešenia treba naplno využiť ich zručnosti a potom budú aj lepšie platení a možno, že sa ľahšie budú môcť integrovať. Potom je tu aj spolupráca s tretimi krajinami. The Economist sa pozrel na to z hospodárskeho hľadiska, teda že by členské krajiny ťažili e, z lacnej kvalifikovanej pracovnej sily, ale predsa len je tu aj otázka dôstojnosti a myslím, že to by pomohlo aj pozitívnejšie vnímať tých nových prichádzajúcich. E, v EÚ e, myslím, že sú naozaj miesta, kde sa to už dará v Grécku som bola na predmestí Aten a grécké úrady otvorene priznávajú, že je to naozaj dobre fungujúci e, príklad, pretože je to blízko Aten. Naozaj úrady aj miestni obyvateľia sa tam intenzívne snažili, aj mimo vládky, aj samotní utečenci. E, všetci sa snažili, aby život bol lepší a aby všetci mali nádej. E, aj v iných krajinách obyčajní ľudia naozaj sa snažia prakticky pomôcť a privítať e, prichádzajúcich. Takže treba posilniť takéto sociálne väzby prostredníctvom e, stravy alebo integrácie malých detí a športu. Tak sa môžu všetci naučiť spolu nažívať a bude to prospešné pre všetkých ale netreba byť príliš romantický alebo sentimentálny. E, životy e, ľudí nevždy e, súvisia s, alebo zapadajú do toho, čo by sme si my predstavili. Sú tam aj veľké kultúrne rozdiely, z ktorých vyplývajú strachy a napätie, preto si to vyžaduje odvahu a osvietených politikov aby e, bol jasne určený kurz a aby bolo možno udržateľné sa s týmito výzvami vysporiadať. A to nezvládnete tiež sami. Či už je to veľká alebo malá členská krajina, liberálna alebo menej liberálna, predsa len sú tam jednotlivci a organizácii, či už štátni alebo neštátni, a sú ochotní odviesť takýto kus práce e, naozaj e, vytvoriť takýto spravodlivý, spravodlivý humanný systém tak aby e, sa pomohlo tým, ktorí možno, že nemali to šťastie narodiť sa ako občania EÚ. Euh, Ďakujem pani Aureli za jej oznámenie, ktorá nás, e, nám pripomína e, naše humanitárne povinnosti a realitu. A teraz dávam slovo našim hostom z úradu Bregel, E, ohľadne Európs- e, k bodu Európske fondy za politiku migrácie, azyl a integráciu. Je to súčasť e, tohto vypočutia. Tieto dokumenty boli distribuované elektronicky. Dávam slovo pánovi profesorovi Wolfovi, nech sa páči, aj pánovi Darvasovi. Ďakujem, vážený pán predseda. Budem budem um, pokračovať v angličtine a začal by som tým, že sa poďakujem Európskemu parlamentu za to, že nás požiadal o túto štúdiu. Ja sa volám Guntram Wolf a o niekoľko chvíľ odovzdám aj slovo profesorovi Žoltovi Darvašovi, ktorý bude prezentovať našu štúdiu. Chcem zablahoželať v prvom rade parlamentu za to, že má túto diskusiu pretože je to veľmi konkrétna e, diskusia, komplexný problém, ktorý sa takto rieši a je to jeden z najvážnejších problémov občanov EÚ podľa mnohých prieskumov verejnej mienky. Po druhé by som chcel a síce otázka migrácie a pristahovalstva do EÚ je otázka, ktorá nezmizne. Skôr naopak, bude to tá téma, ktorá bude mimoriadne dôležitá a veľmi dôležitá pre európskych občanov v najbližších desaťročiach. A síce je to preto, že vieme, čo poháňa emigráciu, vieme, že sú tu významné ekonomické síly, demografické síly, ako aj otázky vojny, ľudských práv a podobne. A keď si pozrieme ekonomické a demografické e, otázky, tak náš sused, Afrika, je práve ten kontinent, kde veľmi budú narastať demografické tlaky a počet obyvateľov kontinentu sa zvýši v najbližších 30 rokov z 1 miliardy na 2. A napriek všetkým našim nedelným rečiam tu v Európe, že teraz máme plán pre Afriku a chceme rozvíjať Afriku, aby sme znížili migráciu, ale pokiaľ ide o mm, ekonomickú výkonnosť, ktorá sa v Afrike zlepší, tak e, tá prvá reakcia bude, že počet pristahovalcov sa zle, vyšší, pretože ľudia budú mať viac prostriedkov na to, aby mohli cestovať. Takže tieto tlaky sa pravdepodobne zvýšia v začiatkoch. Požiadali nás posúdiť konkrétnejšie situáciu. Čo robí momentálne EÚ a toto je analýza použitia fondov na migračnú, azylovú a integračnú politiku. Musím hneď na začiatku povedať, že toto nie je nejaká snaha auditovať, či sa fondy dobre používali alebo nie. Je to skôr snaha poskytnúť taký prehľad a posúdiť veci z pohľadu akademika a Ide tu o to, ako zlepšiť využitie týchto fondov. Sú to verejne dostupné informácie, čo sme použili, rozhovory so interesovanými stranami. Hovorili sme aj o tých, čo sú v európskych inštitúciách. Rokovali sme s Frontexom a samozrejme s rôznymi útvarmi Európskej komisie, ako aj národnými orgánmi, ja nie, španielské ministerstvo a tak ďalej. Ďalej sme urobili aj prieskum mimo vládok, výskum u nich, pretože v konečnom dôsledku veľmi často sú mimovládky koncovým príjimateľom prostriedkov EÚ a chceli sme od nich vedieť, ako posudzujú tieto procesy e, súvisiace s príjmom týchto prostriedkov. Už som spomenul, tie počty, a, e, ktoré prichádzajú do EÚ. A vľavo vidíte, že tie počty veľmi vzrástli v roku 2015-16 dôsledku veľkého prílevu uchádzačov o azyl ako výsledok krízy v Sýrii, ale všeobecnosti, ak si pozrieme tieto čísla, tak uvidíme, že azyl nie je veľmi často tým dôvodom pre emigráciu do EÚ. Keď si zoberieme rok 2014 napríklad, tak ten počet e, pristahovalcov z ekonomických či iných dôvodov je oveľa vyšší než tí, ktorí prídu žiadať o e, azyl. Od krízy v rokoch 2015-16 počty klesli, ale sú v zásade výrazne vyššie, než boli pred týmto obdobím a odrážajú zrejme ten trend, o ktorom som tu už hovoril. Tieto počty sú tiež pomerne výrazné, keď to porovnáme s e- intra-EU migráciou. To sú celkom iné problémy a dôsledky. Tu vo vnútri EÚ je to tá zelená čiara, ktorú vidíte. To je migrácia občanov EÚ bez občanov e, domovskej krajiny. Čiže tá navratová migrácia tam nie je uvedená. A vidíme, že je to v podstate nižší počet než počet ľudí, ktorí prichádza zvonka EÚ. Kde sa nachádzame momentálne? A po tomto slajde odozdám slovo kolegovi Darvašovi. Momentálne sa nachádzame tam, kde tá súčasná alokácia na výdavky súvisiace s migráciou výrazne vzrástla v tomto finančnom rámci. Pôvodný prídel bol 8,4 miliardy a teraz sme na 16,2 miliardy. Takže je to náraz 0,8% na 1,3% viacročného rámca. Je to stále veľmi malá časť tohto finančného rámca, ale náraz je výrazný. A sem patrí Sem patria len tie výdavkové riadky, ktoré súvisia s, e, s týmito vecami, o ktorých som hovorím, ale aj čas sociálnych peňazí napríklad ide na migrantov, ale to tu nevieme takto analyzovať samostatne, pretože nevieme, že či, sa, na, či sa tie peniaze využili na migrantov alebo na občanov EÚ. Takže, Žolt, dovolila by som teraz tebe dal slovo. My sme skúmali tie jednotlivé alokácie prostriedkov v jednotlivých krajinách a podľa úloh. A to, čo vidíme, je, že tie dva najväčšie fandy a my, to je azyl, migrácia a integrácia, a Fond vnútornej bezpečnosti, tak tie hlavné alokačné kľúče odrážajú v zásade minulosť. Týkajú sa migrácie občan e, podielu zahraničných osôb a podobne z roku 2010, čiže do e, začiatku roku 2010. A zistili sme ale, že sa situácia výrazne zmenila. To s tým sme sa zaoberali. Okrem toho ešte niečo k tej základnej alokácii, aj tam došlo k nárastu týchto fondov. A ten kľúč pre rozdeľovania bol pra, rov, rovnaký. UK dostáva najviac prostriedkov, pričom ale do UK neprišlo najviac e, pristahovalcov. Tam nebol najsilnejší migračný tlak a Nemecko napríklad dostalo oveľa menej finančných prostriedkov i keď ten tlak bol väčší. A Taliansko bolo približne primerané a Taliansko a Grécko dostali viac z núdzového financovania. Bolo tam aj takéto núdzové financovanie, ktoré nevychádza z nejakého konkrétneho vzorca, ale skôr sú to mm, e, rozhodnutia podľa vlastnej úvahy ale základné alokačné kľúče sú veľmi zastarané. Mali by sa revidovať a navrhujeme, aby v najbližšom MMF neodrážali len povedzme migračné údaje z roku 2016 alebo 2017, ale ten vzorec by mal umožniť zmenu v čase, pretože povedzme v roku 2025-2027 by budú iné krajiny, kde bude najväčší migračný tlak a tu vám chcem ukázať tie veľké rozdiely. Napríklad Gra- Grécko používa najviac peniazy na azyl, Portugalsko na integráciu, Spojené kráľovstvo na návraty a krajiny musia mať určitú flexibilitu na to, ako pridelujú prostriedky, ale tieto prostriedky majú slúžiť spoločným európskym cieľom a myslíme si, že to preto treba rozlišovať podľa úloh. Potom ďalej implementácia. Musíme povedať, že nemáme k dispozícii dobré údaje. Veľa času venujeme E, štúdiom rôzny, sme venovali štúdiu rôznych dokumentov a hľadali sme údaje a naozaj sa nám to nepodarilo veľmi. A to nie je len náš e, záver. Aj UNHCR skončilo štúdiu o AMIFE a tiež povedali, že údaje o implementácii sú nedostatočné. E, ale aspoň pre EU28 sa nám podarilo niečo zistiť. Vidíme celkové zaviazané prostriedky medzi 2014 a 2017. Vidíme, koľko sa naozaj vyplatilo v tých najdôležitejších fondoch a vidíme, že 6,2 miliardy záväzkov boli vyplatené a len, ale v skutočnosti sa vyplatilo len 2,6, menej ako polovica. A potom E, komisia vydala dokon, kde sa hovorilo, že platby nevykazujú úplne čerpanie alebo implementáciu, pretože tam môže ešte prebiehať. Ale vidíme, že len 40 zaviazaných prostriedkov sa v prvých troch rokoch vyplatilo. To je naozaj šokujúce. To znamená, že tá realizácia zaostáva. Použili sme dva e, e, spôsoby na posúdenie súčasných fondov. Mali sme dlhé rozhovory s mnohými zainteresovanými stranami a tu máme šesť hlavných výsledkov. Poprvé, mnohí hovoria, že EÚ e, bolo nutené alebo ťažkopadne reagovalo na, túto, e, na tento problém v rámci limitov viacročného finančného plánu a v niektorých krajinách jednoducho nemali ani tú finančnú e, kapacitu, aby mohli zvládnuť aj tieto e, finančné nástroje. Potom sú tu ďalšie závery, tie sú negatívne. Počet Viacerí zdôraznili rôzne problémy a náročnosť súčasného účtovného a e, rozpočtového systému, pretože je veľmi ťažké zvýšiť financovanie pre agentúry a napríklad granty nie sú vôbec vhodné pre agentúry. Finančné pravidlá sa vnímajú ako nedostatočné pre zvládanie na zvládanie naliehavých núdzových situácií. Viacerí ešte povedali z agentúr, ako aj zo štátnych správ povedali, že je tu pomerne veľká administratívna záťaž a náročnosť, ktorá bráni skutočnej dobrej realizácie týchto fondov. Po tretie, koordinácia je veľmi dôležitá. Mnohí respondenti povedali, že koordinácia nie je dostatočná a niektoré koordinačné stretnutia sa zaoberajú skôr technickými aspektmi a úroveň koordinácie sa ukazuje ako základný problém a takisto by bolo dobre si vymieňať osvedčené postupy. Ďalej, 4. Zvyše, veľký nárast migrácie predstavuje veľký tlak na pracovníkov niektorých európskych inštitúcií, a to nie len agentúr, ale aj niektorých úradov, Potom nie je jasné ani, ako tieto rôzno, rôzne fondy majú medzi sebou väzby, vzťahy, kde sa prekrývajú, kde sú hranice rôznych fondov. Takže aj toto treba zlepšiť. A napokon mnohí respondenti povedali, že treba viac peňazí. Druhý zdroj, ktorý sme použili, je prehľad im implementácie mimovládnych organizácií v desiatich krajinách a mali sme veľa otázok, ale žiaľ končím môj čas, takže chcem povedať, že keď porovnáme dve dva hlavné fondy, AMIF a ESF, tak AMIF sa považuje za oveľa byrokratickejší ako ESF, čo je zaujímavé a Obe sa považujú za byrokratickejšie než fondy, ktoré nie sú z EÚ. To je tiež veľmi dôležité na to, že by sme potrebovali simplifikáciu týchto fondov. Teraz vynechám niekoľko slajdov a prešiel by som k odporúčaniam. Poprvé, že tie alokačné kľúče by sa mali zmeniť ideálne do vzorca, ktorý sa každoročne upravuje. Po druhé, najväčšia pridaná hodnota európskeho financovania je koordinácia e, akcií, ktoré sa týkajú viacerých krajín, tak by bolo aj potrebné zvýšiť e, emergentnú pomoc a pružnosť. Návrh komisie z 2. mája naozaj zvyšuje pružnosť rozpočtu a možnosti e, realokácií. Ako som už ukázal, AMIF má využitie na rôzne účely. Možno, že aj tam by pomohla určitá rekoncentrácia vývoj chápeme len vtedy, ak máme dobré dáta, takže údaje, dobré údaje sú mimoriadne dôležité v oblasti implementácie rôzneho financovania v sfére migrácie. Samozrejme, každá krajina musí mať svoju webovú stránku a zverejňovať čo najaktuálnejšie programy podľa AMIF. Vidíme veľké nedostatky Mnohé krajiny majú veľmi zastaralé informácie, ťažko sa k ním dostáva. A potom sú tu ďalšie fondy, ktoré tiež e, financujú migráciu, ale znovu údaje tu neboli k dispozícii, takže tu musí byť väčšia jasnosť a potom tá obava, že finančné nariadenie niekedy bráni e, riadnej implementácii, realizácii týchto prostriedkov, takže aj toto treba prehodnotiť. 8. Koordináciu, zlepšenie koordinácie. Číslo 9. Personálne vybavenie EU inštitúcií by malo byť tiež znovu posúdené a zvýšené v tých útvaroch, kde sú veľké tlaky. 10. Celkové zvýšenie alokácií na migráciu v najbližšom VRFP. To sme už videli. V návrhu 11 ciele fondov treba lepšie e, vysvetliť a malo by sa znižiť prekryvanie. Vidíme tu určitú snahu, ale ešte treba pokračovať. A mimovládky taktiež dali zoznam dlhý, e, dlhé odpovede. Je tam takmer 15 odporúčaní alebo zistení. Niektoré povedali, že veľké etablované mimovládky dostanú financie, ale pritom nemajú prístup k ľuďom v teréne. A, a pritom tie malé mimovládky komunikujú priamo od človeka k človeku, ale nemajú prístup k peniazom. Mnohé mimovládky tiež povedali, že priame financovanie EÚ v tých členských štátoch, kde majú nedostatočné integračné programy, alebo kde sa nechcú zúčastňovať na dosahovaní európskych cieľov a tak ďalej. Bolo tam mnoho ďalších návrhov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne e, našim rečníkom. Bolo to, bola to veľmi zaujímavá prezentácia. A viem, že je tu ešte aj veľa otázok a určite budeme mať aj priestor na to, aby sme sa vyjadrili k tejto štúdii. E, Bruegel, ale teraz by som privítal Beatu Gminder z DG vnútro a tá by nás informovala o súčasnej situácii vo výdavkoch. Takže nech sa páči, pani Gminder. Ďakujem pekne. Ďakujem spolu predsedom za pozvanie, príležitosť byť tu dnes a vystúpiť. Myslím, že aj načasovanie je dôležité, pretože finalizujeme nástupnú legislatívu pre AMIF a ESF. E Má to pri začiatkom júna, takže je naozaj vynikajúca príležitosť eh, vyjadriť sa aj za komisiu. Myslím, že sa zhodneme na mnohých odporúčaniach, pretože hodnotenia e, myslím, že dospeli k podobným záverom a my sa snažíme na to aj reagovať. Ale k súčasnej situácii sa vrátim. EÚ a komisia sa snažia vybudovať e, komplexný azylový systém. Je to naďalej priorita pre EÚ. Musíme byť odolní voči budúcim krízam, dokázať solidaritu a zodpovednosť. Naďalej musíme byť solu, e, solidárni z oči oči krajinám pôvodu a vysporiadať sa aj s dlhodobými výzvami. Uplatňovanie našej migračnej politiky, myslím, doplňa nielen financovanie, ale aj ďalšie legislatívne nástroje. Fond pre vnútornú bezpečnosť napríklad, e, to treba všetko vidieť v súčinnosti AMIF podporuje rôzne aspekty spravovania migrácie, vrátane žiadateľov o azyl, integráciu, zákonné pristahovalectvo, návraty a taktiež presidlovanie a pres, premiestňovanie. My sa zameriavame na víza, hranice, prácu policie. Podporujeme konkrétnu pomoc pre policajnú spoluprácu a Taktiež bojujeme proti závažnému cezhraničnému zločinu. Ako už bolo povedané, obnosy, možno je to primalé na to, aby ste to videli, vrátane mňa, ale ako vidíte, súčasná obálka týchto dvoch fondov sa výrazne zvýšila v uplynulých dvoch rokoch a teraz to predstavuje 10 vyše 10 miliónov. Takže ako hospodárme s týmito prostriedkami, ale možno ešte súhrnom poviem, že máme, e, máme tri spôsoby. Zdielaný manažment spolu s členskými krajinami, potom priamy manažment, kde komisia uplatňuje pra, priamo granty a nepriamy manažment, kedy e, financujeme medzinárodné e, organizácie a dohody, uplatňovanie dohôd. Čo sme sa doteraz naučili, pretože v roku 2017 sme už mali za sebou tri roky spolupráce AMIFu a ISF. Potom sme mali aj už návrh e, nástupcu ale Naučili sme sa nasledovné, možno, že je to podobné, ako ste vy zistili vo vašej štúdii. E, fondy sú dôležitým nástrojom na vysporiadanie sa s ťažkými situáciami. Môže sa krátkodobo vysporiadať s naliehavými situáciami, ale aj dlhodobo posilňuje kapacity a možnosti v uplynulých rokoch to zohralo dôležitú úlohu na zlepšenie systémov a posilniť príjmacie kapacity v členských krajinách a možno, že zabezpečiť dôstojnejšie a zdravšie prostredie pre žiadateľov o azyl, keď prídu. Zameriavame sa aj na zraniteľné skupiny, hlavne neplnoletých bez prievodu. Takže sa dá povedať, že tento fond naozaj e, dosahuje svoje ciele a naozaj ide tým ľuďom, ktorí to potrebujú aj organizáciám. Napríklad národný program AMIFu spolu s členskou krajinou viac ako milión eh, žiadateľov o azyl toľko sme mohli prijať a skoro 100 eh, tisíc boli eh, zraniteľní žiadatelia. Mohli sme posilniť národné kapacity štvornásobne v porovnaní s rokom 2014 viac ako 20 eh, tisíc eh, pracovníkov bolo vyškolených, eh, mohli lepšie spracovať žiadosti o azyl a viac ako 23 tisíc osôb bolo presídlených vďaka prosvedkom z tohto fondu. Aj integrácia je ďalšou dôležitou osou Týka sa to e, vyše 3,5 milióna e, žiadateľov o azyl, ktorí to potrebujú. Zlepšujeme ich postavenie v ich novej komunite a máme viac ako 4 tisíc akcií a rôznych e, nástrojov tiež vďaka týmto prostriedkom. A podielame sa aj na návratoch. Viac ako 27 tisíc ľudí sa to týkalo väčšina dobrovoľne. Ako ste už povedali, pri národných programoch sa často kritizuje, že sú príliš pomalé pri čerpaní prostriedkov z fondov. Je to správne a nesprávne zároveň, pretože keď začnete nejaké obdobie, tak dosť dlho trvá plánovanie, potom treba vytvoriť opatrenia, možno nejaké obstarávania alebo eh, grantové postupy. Treba skladať účty, keďže sú to prostriedky daňovníkov. Potom sú tu predpisy, či už európske alebo národné. A preto čerpanie prostriedkov až do chvíle platenia môže uplynúť viacero rokov, pretože najskôr sa to plánuje, potom sa rozbehnú operácie. Väčšinou to funguje vďaka predbežnému financovaniu a až oveľa neskôr prichádza to záverečné vyplatenie. To trošku možno e, vysvetľuje aj to, čo bolo v štúdii Bruegel, a teda, že v roku 2018, aj keď sú to čísla z 2017, je miera čerpania 30-35 e, pri platbách. E, Snažila som sa to vysvetliť a teraz možno, že e, končíme spracovávanie toho, čo nám krajiny poslali za rok 2017 a naozaj e, výrazne narastli žiadosti o platbu, čiže sa zvýši aj tá miera preplácania. Ehm, pravidelne sledujeme to, ako prostriedky využívajú členské krajiny, národné programy schváluje komisia aj zmeny týchto programov. Takže členské krajiny naozaj majú čo najlepšie využiť prostriedky od EÚ v rámci ich kapacít a uskutočnili sme stretnodobé hodnotenie, aby sme zistili, kde eh, peniaze buď chýbajú, alebo je ich nadbytok, pretože sa nemusia využívať eh, adekvátne a preto sa to niekedy snažíme presmerovať, aby sa využili naplno, aby sa využil potenciál európskych prostriedkov, európskych danovníkov. A ešte jedna vec, ktorá sa povedala, je, že systém ISF je jednoduchší ako systém AMIF. A keď sa pozriete na to, ako je to nakoncipované, tak máte veľmi mladý fond a MIF vznikol iba v roku 2013. Fond pre azyl, migráciu a integráciu funguje od roku 2014. Potom sú tu staršie fondy, e, od ktorých sa môžeme poučiť. A teraz e, plánujeme ďalšiu generáciu našich fondov a snažíme sa poučiť a zosúľadiť to s tým, čo už je. Takže teraz e, k tomu, čo financujeme pri tom spoločnom manažmente. E, teda okrem toho máme ešte aj priamy manažment komisiou medzi rokmi 2014 až 2017. 243 miliónov sme vyčlenili na unijné akcie, čo bol nárast e, z 12 miliónov v roku 2014 na 142 miliónov v minulom roku financujeme skoro 200 rôznych akcií a zameriavame sa hlavne na migráciu a integráciu. To sú e, granty z, v rámci otvorených to, tendrov, alebo potom je tu aj nepriamy manažment e, s medzinárodnými organizáciami ako UNHCR a ďalšími, ku ktorým sa ešte vrátim. Financujem aj Európsku migračnú sieť je tu špecifická obálka a je aj pracovný program, ktorý schvaluje e, každý rok. Komisia aj zverejňuje. Máme tu aj e, naliehavé akcie. Je to finančný nástroj, ktorý je, je flexibilnou možnosťou, ako pomoc naliehavú, poskytnúť naliehavú pomoc. Sú tu jasne stanovené podmienky, je to väčšinou grant, Častokrát sa priamo prosiedky poskytnú členskej krajine a 173 miliónov to predstavovalo v uplynulých troch rokoch. Hlavnými príjimateľmi boli hlavne Grécko. Ja už som to spomenula na začiatku. Tu úzko spolupracujeme s danou krajinou, máme aj finančný plán, spolupracujeme s národnými úradmi, každý mesiac e, diskutujeme naozaj na tých najvyšších úrovniach. 196 miliónov dostali od roku 2014 v rámci takejto naliehavej pomoci. Bolo to priamo určené gréckým úradom. Išlo o to vytvoriť tie kontaktné miesta, potom zvýšiť príjmacie kapacity, zlepšiť zdravotnú starostlivosť o migrantov, ale financovali sme tiež v rámci e, dohody o delegácii vo výške 80 miliónov príjmacie zariadenia, to bolo od roku 2016 konkrétne. Potom ďalší príjmatelia, Taliansko a Bulharsko, viac ako 190 miliónov dostalo Taliansko a podobne aj Bulharsko. Takže väčšinou ide o zaručenie prekladu, tlmočenia, právnej pomoci, identifikácia zraniteľných skupín a pomoc pre tých, ktorí majú špecifické potreby v oblasti ubytovania, aj sociálne opatrenia a prípadná príprava návratu. Môže to zahrňať aj napríklad nákup nejakej infraštruktúry alebo dopravného prostriedku. Toto je ďalší teda finančný nástroj, ktorý máme v EÚ. Využíva sa hlavne v časoch krízy. Výrazne to pomohlo. Ale chceli by sme sa vyhnúť využívaniu pravidelne takýchto e, špecifických e, zdrojov pre naliehavé situácie. Preto sa snažíme spolu s členskými krajinami posilniť ich kapacity aby štruktúrovanejšie využívali európske prostriedky, využívať e, to, čo ponúkajú programy v rámci spoločného manažmentu. A potom je tu aj agentúra, ktorá pomáha e, v oblasti migrácie. Myslím, že sa ešte vyjadri ako aj iní. Vyjadria sa aj k možnostiam financovania. Celkovo myslím, že spolu s AMIF a ISF, e, že máme naozaj e, dobré nástroje v oblasti zahraničnej politiky, ale aj integrácie. Je to teda súbor nástrojov, ktoré máme príležitosť využiť, ale sami to nezvládneme. Je to e, doplnenie toho, čo musia zaručiť aj národné rozpočty ale predsa len sme za uplynulé 2-3 roky krízy boli schopní zareagovať na potreby za daných okolností. Dobré je, že rozpočet bol dostatočne flexibilný a vedel pomôcť. Teraz sa môžeme poučiť aj pred nadchádzajúcim VFR. Ďakujem. Euh, Ďakujem vám za toto vysvetlenie a teraz e, na základe týchto e, oznámení, ktoré boli prezentované, otvoríme prvý panel. Ja mu budem spolupredsedať s kolegom Klodom Morajsom. Prvý panel sa nazýva od pridelenia po realizáciu E, vyhodnotenie cieľov a aplikácia, vytvorenie e, migračných fondov v EÚ. Tento panel je zameraný na prvú fázu rozpočtového cyklu a umožní nám sledovať finančné toky v oblasti migrácie, azylu od okamihu stanovenia politických cieľov a cez pridelenie rozpočtových prostriedkov až po aplikáciu v teréne. Môžete si vypočuť skúsenosti a výzvy e, viacerých partnerov z terénu, ako aj expertov na migráciu. A dávam slovo kolegovi Klodovi Moraesovi. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu skutočne vynikajúcich účastníkov na túto diskusiu. Dovolte, aby som ich predstavil pán Georgos Kaminis, to je e, primátor Aten, ktorý bude hovoriť ako primátor Aten, ale takisto aj v rámci partnerstva ohľadne e, agendy Európskej únie pre začlenenie migrantov a utečencov. Ďalej je tu Fabricio Leggeri, výkonný riaditeľ E, Frontextu. Vítam ťa, Jean-Pierre Chembry, e, vedúci oddelenia komunikácie z EASO, pani Josephine Liebl, ktorá je e, šéfkou Medzinárodnej advokátskej organizácie pre utečencov a exilov a pani doktorky Lilian Curdy z Univerzity v Oxforde. Dovolte, aby som teraz požiadal, lebo viem, že účastníci budú mať rôzne špecifické otázky, pretože to je cieľ dnešného stretnutia a preto chcem požiadať jednotlivých vystupujúcich, aby e, hovorili maximálne 8 minút, pretože viem, že potom ešte budete odpovedať na otázky našich poslancov. A teraz srdečne vítam pána Georgosa Kaminisa. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán. E, predseda, dámy poslankyne, páni poslanci, e, páni predsedovia výborov, chcem sa vám skutočne poďakovať za pozvanie na toto spoločné vypočutie. Je to príležitosť hovoriť o veľmi dôležitých otázkach v období 2015-16 s prechodom 100 tisícov utečencov cez našu krajinu sme sa ocitli v mimoriadne zložitej situácii. Museli sme konať veľmi rýchlo a hľadať zdroje. Dnes po dva a pol roku vám môžem povedať, že Atény by neboli mohli túto E, krízu zvládnuť bez pomoci svojich európskych spojencov a bez prístupu k európskym fondom v rámci rozličných programov. Atény e, dostali e, viacero zdrojov na riadenie týchto utečencov. To nám umožnilo zabezpečiť utečencom dôstojné životné podmienky, vzdelávanie, naliehavú pomoc, podporovať mimovládne organizácie a štátnych aktérov a takisto vytvoriť aj programy sociálneho začlenenia. A to bez e, e zaťaženia verejného rozpočtu. My sme sa snažili hľadať zdroje tam, kde boli k dispozícii Atény bolo prvým gréckým mestom, ktoré dostalo prostriedky z programu humanitárnej pomoci OSN. Potom sme mali ešte 13 ďalších mestských častí, ktoré boli zapojené do e, týchto programov a vďaka tomuto programu sa nám podarilo ubytovať v 800 bytoch mesta viac ako 7 tisíc ľudí. Samozrejme, že sme sa stretli aj s, pre, s prekážkami, pretože niektoré kredity nebolo možné absorbovať zo strany komunálnych e, orgánov a preto tu došlo na začiatku spustenia tohto programu k istému oneskoreniu. Vytvorili sme príjmacie centra pre utečencov z európskych prostriedkov, e, participovali sme na Eh, inovačnom eh, mestskom eh, programe a takisto sme pripravili pilotný program z európskych peňazí, ktorý nás viedol k vytvoreniu modelového integračného programu. Tento program bol určený výlučne komunálnym orgánom. A tiež by som chcel upozorniť na dva dôležité programy. Hovorím o tom, pretože si myslím, že tá, e, to hovorí o problémoch, s ktorými sa stretajú mesta pri financovaní. Ide tu o koordinačné centrum, ktoré sme vytvorili so 75 organizáciami mesta, ako aj observatórium pre migračné toky, ktoré nám poskytlo veľmi dôležité údaje. Tieto dva programy na e, vo forme konkrétnych návrhov sme prijali, ale bohužiaľ v dôsledku byrokratických problémov ministerstvo nemohlo vytvoriť adekvátne podmienky na to, aby sa v týchto programoch mohlo pokračovať. E, tieto programy boli i hneď aplikované v rámci filantropických organizácií a sú veľmi úspešné. Samozrejme, že na tieto financie sú tu isté E, deadliny. E, možno by vás zaujímalo ešte, e, s akými problémami sa boríme. Máme tu problémy pre migrantov a pre utečencov, ale tu by som chcel vyslať veľmi dôležitú výzvu. My sme mohli vďaka Európskej únii pracovať spolu s mimovládnymi organizáciami a veľmi efektívne. A táto správa ja vlastne hovorí o výsledkoch tejto spolupráce za posledné dva roky, pričom cieľom bolo vziať do úvahy všetkých tých, ktorí sa zúčastnili diskusie a zadefinovania finančných rámcov na obdobie 2021-2027. Akčný program pre partnerstvo, o ktorom teraz diskutujeme, ako aj odporúčania sú mimoriadne dôležité, pretože sú predmetom E, príjmania na všetkých úrovniach vlády tohto partnerstva. A aké sú hlavné problémy, s ktorými sme sa stretli? E, skonštatovali sme, že program na dispozíciu finančných prostriedkov je na dispozícii orgán regionov a nečlenských štátov. E, členské štáty z toho nemohli čerpať prostriedky v žiadnom okamihu a niekedy členské štáty ani nebrali mesta ako za vhodných partnerov. A preto je potrebné, aby sa tieto fondy prispôsobili potrebám miestnych samozpráv a aby takisto sa poučili aj z E, zo skúsenosti je potrebné, aby miestne, národné, regionálne orgány spolupracovali komplementárnym spôsobom v rámci fondu, Európskeho sociálneho fondu, Fondu regionálneho rozvoja a tak ďalej. To je najlepší spôsob, ako plne využiť možnosti, ktoré nám poskytujú kredity. Tiež tam boli problémy s koncepciou a e, problémy s prístupom ku kreditom zo strany miest. Absorpcia mesta mali problémy s absorpciou e, kreditov a to sa preukázalo v utečeneckej kríze 2015-2016, ale došlo k tomu aj pri veľkých klimatických katastrofách a preto e, navrhujem, aby sme zadefinovali také podmienky, ktoré by umožnili mestám priamy prístup ku kreditom. Rovnako navrhujeme uľahčiť prístup k fondom, ktoré členské štáty e, neabsorbujú, aby mohli ich využiť mesta. A bolo by možno dobre vytvoriť skupinu pilotných miest. Radnice e, by mali takisto byť aktívnejšie. Európska únia by mala toto brať do úvahy a vytvárať adekvátne finančné nástroje. My navrhujeme isté mechanizmy na to, aby sme mohli disponovať istým mixom finančných nástrojov pre mesta aj malé a stredné podniky, ktoré umožnia kombinovať zdroje a kredity EIB. A aby sme nemali dvorýchlostnú mestskú politiku, ale aby tu bola spolupráca na všetkých úrovniach, je nevyhnutné, aby, program, aby sme mali program technickej pomoci, aby sme mali prístup, aby aj tie najmenšie mestá, ktoré nemajú skúsenosti, získali možnosť absorbovať tieto zdroje, rovnako aj mimovládne organizácie. Záver, e, pokiaľ ide o túto dôležitú prácu a o túto iniciatívu, je, e, že my nechceme viac peňazí, ale my chceme efektívnejšie financovanie. Táto agenda musí pre nás e, byť novým parametrom politiky súdržnosti EÚ Malé mesta, ale aj hlavné mesta ukázali viackrát, že majú možnosť čeliť e, veľkým výzvam zodpovedným spôsobom a strategickým spôsobom. A som mimoriadne rád, keď vidím, že toto posolstvo postupne sa v Európe udomácňuje. Myslím najmä na návrhy Emanuela Macrona ohľadne európskych návrhov na financovanie teritoriálnych a miestnych e, orgánov, ktoré prijímajú utečencov. To znamená, že sa pr- treba prekonať problémy finančných kvót v mestách. E, migračné toky narastajú a k tomu ešte prispieva aj sekundárne premiesňovanie obyvateľstva. Mesta sú vystavené veľkému tlaku a preto je potrebné disponovať európskou politikou v tejto oblasti. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much.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 Monsieur le Président de la Commission budget. Vážený pán predseda výboru pre rozpočet. Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a primorskú stráž, námornú stráž. Ďakujem, že tu môžem byť. Môj príspevok sa bude zaoberať výdavkami, ktoré súvisia s ochranou hraníc. Avšak, avičku riadok, migrácia, ja by som mm, naznačiť niekoľko prvkov, pokiaľ ide o rozpočet agentúry e, Frontex a jeho vývoj od nového mandátu e, tejto agentúry, ktorá má na starosti 8 miliónov eur a v roku 2019 e, tento rozpočet je 333 miliónov eur. Samozrejme, že sú tam viaceré kapitoly v tomto rozpočte, ale e, my už teraz môžeme ide, e, je evidentné, že poberatelia fondov a výdavkov, ktoré platí, sú platené agentúrov, sú vo veľkej väčšine národné servisy v členských štátoch, ktoré prispievajú e, k zvýšeniu výdavkov na vybavenie a zariadenia, pretože e, súčasné kontrakty agentúry, ktorých cieľom je vybaviť sa takými technickými e, zariadeniami e, lietadiel a vozidiel, a my dnes máme, to je dnes viac ako 45 miliónov eur, na prebiehajúce kontrakty a v roku 2018 je celková suma 84 miliónov eur na takéto účely. E, potom teda e, bývajú na území Európskej únie do ich krajín pôvodu je 50 miliónov eur. To je návratnosť. Rovnako treba pripomenúť, že financovanie agentúry sa robí z viacerých zdrojov. Samozrejme, že je tu rozpočet Európskej únie a sám právom, kde okrem, e, okrem Veľkej Británie a Irska, ktoré nie sú súčasťou Schengenu. Ale takisto sú súčasťou aj e, asociované štáty k Schengenu, Švédsko, e, Norsko, Islandsko, Island a Lichtenštajnsko a potom sú tam ešte dodatočné príspevky alebo na program technickej pomoci, e, na par, e, orientálne partnerstvo, e, Bal, Západný Balkán a teraz Afrika, aby sme podporili našu Afrika Frontex Intelligent Community a juh, to je južné stredomosti migrácie, sa chcem vrátiť ešte k otázke, ktorá tu zaznela. Keď hovoríme efektivitu výdavkov, a na identifikáciu toho, ako sa môžeme poučiť, aby sme v budúcnosti mali lepšie politiky, tak by som vás rád upozornil na dve dôležité témy, ktoré nám bránia získať väčšiu hodnotu z tých peňazí. E, tým prvým to je tzv. silo, to je e, riadenie hraníc versus vnútorná bezpečnosť. A tu by som rád zdôraznil, že nové financovanie riadenia hraníc, vrátanie vlastných subvencií agentúry majú dva hlavné účely, ktoré súvisia s hlavnými aktivitami na vonkajších hraniciach, čiže riadenie migrácie a zabezpečenie vnútornej migrácie, vrátanie boja a e, proti organizovanému zločinu a prevencie e, terorizmu. To znamená, že priamo e, investovanie do tejto agentúry a vnútroštátnych pohraničných orgánov, e, že teda vlastne týmto financiami sa chráni celý šengenský priestor a výdavky sa nedajú hodnotiť iba tak, že sa budete pozerať len na tú funkciu a podporu v oblasti migrácie. Ja by som zašiel dokonca ďalej. Námorná dimenzia Frontexu sa nazýva Európska agentúra pre ochranu vonkajších hraníc a pobrežia. No a my máme samozrejme aj nové misie. Máme veľmi dobrú spoluprácu s inými aktérmi, ako je napríklad agentúra na kontrolu rybolovu a spoločne sme vyvinuli také akcie a také funkcie na kontrolu vonkajších hraníc ktoré tiež prispievajú k riadeniu bezpečnosti na vonkajších hraniciach, ale prispievajú takisto aj k rozvoju ďalších politík. Druhá záležitosť, ktorú tu chcem spomenúť, je agentúra versus členské štáty. Už tradične tu máme izolované nástroje solidarity, tak ako napríklad ISF a to sa e, vlastne líšilo a oddelovalo od financovania agentúry. Je pochopiteľné, že sú tu dva legálne nástroje na podporu príslušných vnútroštátnych orgánov, ale je dôležité e, uvedomiť si, že je významné vytvoriť rovnováhu medzi financovaním členských štátov a agentúry, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. Ochrana a správa hraníc ako aj aktivity na pobreží sú vecou vzdielanej zodpovednosti EÚ, ktorú e, predstavuje Frontex, ale aj jednotlivé členské štáty. Prostredníctvom príslušného nariadenia o Európskom zbore na kontrolu vonkajších hraníc a pobrežnej správy z sme vytvorili systém spolupráce a koordinácie so členskými štátmi. Máme tu aj ďalšie prípady synergie, máme strategickú analýzu, ktorú my uskutočníme a tá je súčasťou nášho nového mandátu, rovnako ako aj stratégia pre európske riadenie vonkajších hraníc. No a treba stanovovať priority, najmä ak ide o podporu z európskych zdrojov, ktoré idú do členských štátov. Čiže máme tu nástroje pre strategický súlad a pre všetky operačné aktivity. No a máme tu potom aj programy na ďalší rozvoj e, spolupráce a kompatibility, ku ktorým agentúra používa aj vlastné subvencie a dotácie. No a potom tu máme ešte kapacity na riadenie spoločnej vonkajšej hranice ISF, čiže Fond pre vnútornú bezpečnosť by mal aspoň teoreticky byť nástrojom zabezpečenia disponibility určitého typu e, ťažkých zariadení, ako napríklad helikoptéry, plavidlá a tak ďalej. A teraz ešte niekoľko záverov a e, čo robiť v budúcnosti. Ja by som na základe našich skúseností z Frontexu chcel doporučiť, aby sme mali takú širšiu metodológiu na stanovovanie rozpočtu, aby sme lepšie rozlišovali, čo je e, príspevkom účelových fondov a mohli by sme to vyjadriť aj tak, aby sme tu mali jasne technické a finančné záležitosti e, riadenia rozpočtu a zodpovednosť a na druhej strane aby sme tu mali možnosť informovať tých, ktorí rozhodujú v politike o tom, čo sa uskutočnilo nad rámec toho, čo sa odhlasovalo pri tej konkrétnej rozpočtovej položke, keď sa o nej hlasovalo. No a keď sa pozrieme na ten medzivládny model, takzvaný eh, Frontex plus personál a vybavenie tak e, to zostáva skôr e, národnou záležitosťou, No a je to takisto predmetom veľmi zložitého procesu vyjednávania. Ani bývalý fond pre hranice, ani súčasný ISF nezvládá navyšovanie národných kapacít na navýšenie dostatočného technického vybavenia, na navýšenia prostriedkov e, Frontexu. Preto musíme zabezpečiť môžem vás požiadať, aby sme mohli navýšiť vlastné kapacity v oblasti personálu a vybavenia, čo by lepšie slúžilo ochrane vonkajších európskych hraníc. A to by mala byť tá hlavná kapacita pre naše operačné aktivity a naše zdroje. A na záver ešte mám víziu do budúcnosti, alebo moje odporúčanie do budúcnosti je, že budúci nástroj finančnej solidarity členských štáty, tzv. IBM fond v rámci budúceho e- VFR by mal poskytnúť lepšiu štruktúru e, financovania riadenia vonkajšej ochrany hraníc. To je skôr taký strednodobý a dlhodobý e, cieľ, no a potom tie dotácie, ktoré idú do ochrany vonkajších hraníc, najmä v prípade mimoriadných udalostí a krízy, kríz by mali byť schopné zabezpečiť rýchlu reakciu. Oba nástroje by mali byť úzko koordinované, najmä pri stanovovaní financovacích programov, aby sa stali tiež súčasťou zodpovedného programu agentúry, ktorý bol odhlasovaný. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja by som chcel prejsť cez tento panel, lebo vidíte, e, naši poslanci pomaly e, odchádzajú, takže chcel by som, aby sme to stihli, aby sme maximálne využili ich prítomnosť. A teraz pani Kučivská. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za pozvanie. Som veľmi rád, že tu môžem byť. V zásade tá kríza z roku 2015 e, bola aj výzvou pre EASO. Museli sme zvýšiť naše emergentné operácie, potrebovali sme stovky expertov a tlmočníkov. To vtedy neznáma výzva. V prvom rade musíme priznať, že nemáme, dovtedy sme nemali žiadne operatívne aktivity, žiadne skúsenosti, ani sme nemali tú potrebnú administratívnu kostru na podporu takýchto operácií. E, využili sme prostriedky, ktoré by inak dostali členské štáty v rámci AMIFu, ale keďže absorpčná kapacita členských štátov bola nízka, rozhodli sme sa zasiahnuť. Potrebovali sme ďalšie prostriedky. V roku 2015 sme mali prvú úpravu. Väčšinou sme ich použili v Taliansku a v Grécku na umiestnenie tlmočníkov a tak ďalej, pracovníkov na prípade a podobne. Potom, keď došlo k dohode s Tureckom, sme potrebovali ďalšie prostriedky na implementáciu a tu znovu sme mali štyrikrát upravený rozpočet, pán predseda aby sme mohli reagovať na politické potreby členských štátov a príspevok EÚ do rozpočtu EOSO EASO sa šestkrát zvýšil medzi rokom 2002 miliónov eur. Takže veľká zmena a hovoríme o kontexte návrhu, ktorý dobre poznáme a vidíme tu aj nové úlohy, ktoré si budú vyžadovať ďalšie financie. Stále potrebujeme e, podporovať členské štáty pod tlakom, aby mohli riešiť svoje azylové potreby. Tieto potreby by mali zostať aj v budúcnosti a chcel by som tu uviezť niekoľko skúseností z minulosti. Poprvé, schopnosť mobilizovať prostriedky rýchlo, najmä pre agentúry EÚ. Je ďalšia vec, ktorú treba riešiť. Potom naše operatívne výdavky sa dajú len čiastočne predvídať. Veľmi a preto nemôžeme mať prístup jedna veľkosť e, pre všetkých. A pokiaľ je financovanie, že by mohli mať osoch, keby im pomáhala komisia inštitúcia v oblasti technického know-how, a pokiaľ ide o agentúry a využitie týchto prostriedkov, tak naša skúsenosť je taká, že použitie týchto prostriedkov pre agentúry treba považovať e, za prostriedky. Na... Budem ignorovať e, to, čo tu všetci vidíme. Máme oblasti, kde by sa mohla naša agentúra lepšie pracovať, napríklad finančné riadenie a obstarávanie. A to sú aj vyjadrenia Európskeho dvora auditorov a ich správe o odloženie absolutória našho rozpočtu za rok 2016. Môžem vás ubezpečiť, že ASO príjme všetky potrebné kroky. My chápeme rozhodnutie Európskeho parlamentu. Taktiež čakáme na výsledky e, vyšetrovania Olafa. Poprvé, kríza nás všetkých prekvapila vrátane EASO. A vtedy nám chýbali potrebné skúsenosti. Pokúšali sme sa reagovať najlepšie, ako sme vedeli. A myslím, že sme naozaj pomohli Grécku a Taliansku. Si dali do poriadku a poskytli to, čo je veľmi treba. A to je tá podpora najmä e, členským štátom, ktoré sú v prvej línii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dala slovo ďalšiemu panelistovi a to je pani Josephine Liebl. Uh, thank you very much. Um, for the invitation. I'm speaking on behalf of ECRE. Veľmi pekne za pozvanie. Hovorím v mene ECRE, čo je Európska rada pre utečencov a ľudí v exíle alebo pre exíl čo je medzinárodná organizácia, ako vidíte. Zameriam sa na priority, rozpočet a je to, vychádzam zo štúdie z februára 2018, to je začiatok tohto roka a taktiež budem aj hovoriť o tých členoch EKRE, ktoré majú práve možnosť čerpať prostriedky AMIFu. E, priorita CEASu, to je azylová priorita, potom je tu priorita integrácia, potom je tu priorita e, návratu a potom je tu priorita zvýšenia solidarity. Ja sa zameriam na rozpočet. Ako som už povedala, ide tu o pôvod, tie iní, úvodné, áno, alokácie programov 11 až 12. Vidíte, že Spojené kráľovstvo, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Španielsko dostali najviac prostriedkov 2017. A keď si pozrieme ďalší obrázok, tak to, vidíme tu tú neproport AMIFu v týchto jednotlivých krajinách a povedzme v Maďarsku, Taliansku, Bulharsku táto emergentná pomoc bola vyššia ako základná alok. Bude vychádzať z posledných údajov Eurostatu pre rezidentov, žiadateľov azyl, e, rezidentov z tretich krajín a tak ďalej a tak ďalej. Členské štáty majú alokovať 20 financovania na azyl a 20 na integráciu. Kým prípadom vidíme veľkú alokáciu na integráciu ako aj na azyl. Ale ten problém, ktorý tu vidíme, odstrániť, aby sme vedeli, ako vyzerá alokácia a výdavky, tak v najbližšom VRFP by sme mali mať 50 Ak sa teraz pozrieme, z alok- prejdeme z alokácie na výdavky, tak tu e, môžem povedať rovnateľný prehľad E, implementácie AMIFu a komisia nám povedala, že tu dochádza k časovému opozdeniu. Údaje z septembra 2017 náš výskum a v právnom základe pre AMIF a jednoducho by sa mali uskytovať aktualizované informácie a zverejňovať realizácii. A pre tento prieskum sme pripravili dotazník, ktorý sme rozhadli, rozdali UNHCR. E. Jedna vec, ktorá podľa mňa je zaujímavá, sa týka doplnkovosti a pridanej hodnoty. Je to náhradné financovanie. A to by sme mali zohradniť aj v následujúcom VRFP, aby sme vedeli, čo sú doplnkové akcie a čo nie. Ďakujem pekne. Bola to veľmi eh, globálna správa. Teraz ďalšia rečnička Lilian Curdy eh, zo siete Odysseus, Univerzita v Oxforde. Ďakujem za pozvanie. Som poslednou rečničkou, ak sa nemýlim, takže sa pokúsim o stručnosť a hovoriť k veci. Ak je tu jeden spoločný odkaz pri reforme financovania, tak potom sa treba vyhnúť e, riešeniu naliehavých situácií, zamerať sa na šečné prostriedky medzi jednotlivé nástroje. E, vidie to aj vo svetle nadchádzajúceho VFR. Európska komisia v nedávnom rozpočtovom návrhu ako aj Vysoká skupina pre vlastné zdroje explicitne uznali, že správanie migrácie a azylové ustanovenie. To, že všetky členské krajiny ťažia z toho, čo robí nejaká členská krajina, buď pri spravovaní vonkajšej hranice alebo pri uplatňovaní azylového aky s využitím európskych prostriedkov, napríklad spracovanie žiadosti, integrácia, uznávanie príjmajú na takomto e, financovaní naliehavých e, Um, situácii. Uh, ten objem bodom predsa len čerpajú prostriedky z tohto fondu pre naliehavé situácie. Platí to tak pre AMIF ako aj ISF v roku 2014 až 2016 a e, svedčí to, že e, Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Belgicko, okrem Talians, takže treba viac európskych prostriedkov a to je niečo, čo sa uznáva v celej EÚ. Takže sú tu nové výzvy a netreba ich vidieť iba ako nové naliehavé situácie. Je to vlastne nová norma. Sa zvýšila pomoc prostredníctvom európskych agentúr, ale súvisí to aj s špecifickou pomocou pri naliehavých situáciách ešte sa to tak formálne nazýva, aj keď napríklad v Grécku a Taliansku takéto agentúry boli potom sú aj nešpecifické e, kanály, ako napríklad mechanizmus pre občianskú ochranu, ale to má svoje e, hranice, to sa dá použiť iba napríklad vo forme potrebného zariadenia, čiže nefinančné, to sa dá použiť iba napríklad vo forme potrebného zariadenia, čiže nefinančnej povahy. To musí byť a sú to dobrovoľné príspevky členských krajín, takže tá odpoveď málo kedy je dostatočná. A ako sa, to sa prijalo a malo to slúžiť tým krajinám, kde prichádzalo najviac migrantov, hlavne Grécku. Je to výnimočný nástroj, ktorý má trojročné aktivačné obdobie, čiže vyprší v roku 2019. Do apríla 2018 poskytlo to pos- poskytovať e, potraviny, e, ubytovanie, uplatňuje to UNHCR, e, Červený kríž a pozreli na ten tlak na regionálnej úrovni. Môžeme sa pozrieť, ako sa spravujú napríklad e, štrukturálny fond. A pozreli na ten tlak na regionálnej úrovni. Môžeme sa pozrieť, ako sa spravujú napríklad e, štrukturálny fond. A potrebné by bola aj, e, bolo aj administratívne zjednodušenie, manažment a e, kontrolné systémy, to, že doteraz e, sú dosť komplexné a vyžadujú sú veľa e, personálu. Takže mm, čerpanie európskych prostriedkov stojí peniaze. Potom možno, že to zosúľadiť medzi rôznymi rozpočtovými riadkami, to aj navrhla komisia a myslím, že je to krok správnym smerom, ale okrem tejto racionalizácie by sme sa mali predsa len zamerať na ten najmenej nákladný proces a doplnkovosť pri financovaní eh, jednotlivých agentúr, to už spomenul zástupca Frontexu a taktiež doplnkovosť medzi jednotlivými nástrojami, napríklad eh, spolu so štrukturálnym fondom, aby tu boli zaručené politické synergie ale ide o to mať nielen synergie, ale aj e, menej e, dočasných e, rozpočtových riadkov, ale trvácných, ako napríklad pri politike súdržnosti. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem aj vám, aj našim vystupujúcim, ktorí sa s nami podelili o tom, ako vyzerá situácia v teréne a ako sa do e, života vlastne prevádzajú tie peniaze, ktoré my tu odsúhlasíme. A teraz otváram rozpravu z francúzsko-talianskej hranici Ventimiglia a stretol som sa s talianským kolegom Jottim a tam sme sa stretli s miestnymi predstaviteľmi francúzskými a italianskými my, ktorí mali pocit, že ešte do tej, e, do, tej prá, do toho právneho základu zakomponovať aj e, miestnych činiteľov, ja neviem, do akej miery boli rešpektované dublinské dohody, ale pokiaľ ide o riadenie hraníc a migranti, ktorí svojím spôsobom, alebo partikulárna ekonomika. Pán generálny riaditeľ Frontexu, keď vy máte E, svojich agentov na vonkajšej hranici. Oni nosia e, uniformu Európskej únie. Je to viditeľné? Nech sa páči. My sa snažíme zviditeľňovať Európsku úniu. E, tí zamestnanci, ktorí sú nasadení a majú takisto vestičky, máme takú súpravu, ktorá zabezpečuje ich viditeľnosť. Pokiaľ ide o lode, tak to sú tie najdrahšie e, technické zariadenia. E, tak je pravda, že niekedy musíme, niekedy tie štáty naozaj sú v úzadí, ale niektoré štáty niekedy E, niekedy sú pripravené aj európsku zástavu a vlajku tam dať. Pani Šojdrová, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Budem pokračovať e, po česky. Chcela by som e, teraz hovoriť po česky a chcem sa poďakovať pánu starostovi z Aten za návštevu. Ja som bola v Atenách pred tromi týždňami v tábore Leonas, aj na ostrove Lesbos v hotspotoch moria Karapete. Musím vysoko oceniť prácu tých, ktorí sa v týchto táboroch starajú o utečencov a myslím, že tam sú tie prostriedky Európskej únie viditeľné. Navštívili sme aj centrálu Frontex, No a mám tu otázku na zástupcov Frontexu. Vy ste hovorili a my vieme, že Frontex sa bude personálne rozširovať. No a ja by som sa chcela spýtať, že či tí pracovníci Frontexu budú skôr úradníkmi, alebo to budú skôr policajti a pracovníci, ktorí dokážu chrániť hranice. Čiže aká bude špecializácia týchto zamestnancov. A potom by som ešte chcela povedať, že v súčasnej chvíli Česko čeli zvýšenému migračnému tlaku z Turecka. Grécko e, čeli zvýšenému migračnému tlaku z Turecka, či už z ostrovov, ale aj na pevninskej hranici medzi Tureckom a Gréckom tá hranica nie je dostatočne ešte chránená a tu sa zvýšil príliv utečencov tak, že niektoré hotspoty už nedokážu e, prijímať ďalších utečencov, no a to je veľký nápor na tú e, pobrežnú a pohraničnú stráž. Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu a ja si myslím, že Európska únia tu viditeľná je a tí pracovníci, s ktorými som hovorila, mi vyjadrovali ocenenie aj e, tým finančným prostriedkom. Skôr takú slabosť som cítila v oblasti pomalejšej práce zo strany gréckej vlády, ktorá by mala viac pomáhať. Ďakujem. Thank you very much. And, uh, uh, Mrs. Veržia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Beržia, nech sa páči. Pani predsednička, je škoda, že náš kolega Artuiz musel odísť, pretože ako uh, skupina pracovnej skupiny Schengene, by som chcela povedať, že kontrole eh, eh, terorizmu. Takže to neviem, čo on sa chcel konkrétne spýtať. Druhá vec, eh, na ktorú som chcela povedať, áno, je tu problém s viditeľnosťou finan- európskeho financovania. Otázka je taká, že veľká väčšina alebo sa platia štátom, ktoré ich potom distribujú podľa svojich pravidiel. Nie je celkom tak, ako oni chcú, ale e, nie sú to teda nutne tie európske fondy. Príklad Kale, tam som mala viacel rozstretnutí s prefektom Pade Kale a on nám povedal aj v rámci misie výboru Líbe, e, prefektka sa nás pýtala, prečo Európska Únia nepomáha Francúzsku, pokiaľ ide... Že je tu niekoľko problémov v alokáciách a niektoré z nich by som chcel aj prebrať s pánom Legerim z Frontexu. Momentálne skúmame alokácie komisie alebo ich plán a je tu veľký nárast alokácií v rámci budúceho viacročného finančného plánu. A patrí sem alokácia nových pracovníkov, alebo či je to len naozaj nejaký taký dobrý odhad alebo pekné číslo, ktoré vyzerá dobre v tomto riadku. A ako budete pracovníkov rozmiestňovať? Ako tu chcete zabezpečiť pružnosť? A keď príde nová kríza, budú na úplne inom nesprávnom mieste a budú niekde sedieť a pofajčievať miesto toho, aby boli tam, kde treba byť. Takže nebudú veľmi užitoční, pretože nebudeme mať takú pružnosť presúvať ľudí, ktorí správnym smerom. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán Howard. A, a ja mám otázky. Jednu otázku podľa štúdie a správne údaje k implementácii nie sú k dispozícii. K dispozícii je veľmi málo informácií, ktoré nazna- a tie naznačujú, že všetko je veľmi pomalé. Prečo komisia nevytvorila eh, eh, re- eh, systém hlásení reporting, aby sme mali e, lepšie informácie. A to bola moja otázka. A teraz pán Gmajder z komisie a pán Legari, boli by ste takí láskaví odpovedať na všetky otázky? Ďakujem. Ja začnem, prepač, začnem s odpovedať na otázky pani Greslerovej. Najprv tá možnosť, aby mesta dostali peniaze z európskych prostriedkov. Aj v AMIFE je to možné, ale musí sa prejsť cez národné úrady, orgány, sú krajiny, kde je vnútroštátny zodpovedný orgán, ktorý spravuje AMIF a tí spolupracujú aj s mestami a dávajú k dispozícii peniaze. V niektorých členských štátoch to tak nefunguje, je to troška obchádzka. Je to samozrejme jedna z vecí, ktorú môžeme zohľadniť pri budúcich fondoch. Súvisí to aj s tým, kto potom kontroluje tento tok peňazí. A keďže máme obmedzené zdroje, nemôžeme každého auditovať a podobne. Pokiaľ je o UNHCR, tak tí sú tam a aj na ostrovoch. Nemôžem uviesť všetky detaily zmluvy, ale UNHCR tam je, aby posilnili príjmacie kapacity a dali k dispozícii. A najväčšia zmluva, ktorú máme, je tá, ktorá sa týka nie ostrovov, ale pevninského Grécka kde je veľká potreba tých utečeneckých táborov a e, pracovníkov, ktorí pracujú s ľuďmi, ktorí prídu na pevninu. Kľúč na distribúciu prostriedkov je v legislatíve z roku 2013 a myslím si, že ani tak nie je dôležité, ako počítame počet ľudí, ktorí žiada o azyl a tak ďalej ľudí, ktorí sa vrátia a podobne. Tu ide to najdôležitejšie, je, že je tam stanovené obdobie, to spôsobuje ten problém. Vždy sa vychádza zo štatistických údajov roku 2010-2011 a tie sú úplne iné ako dnes. Pre nás je to veľmi dobré poučenie do e, budúceho obdobia pre nové fondy, aj pre nový pra- e, legislatívny návrh parlamentu a rady, práve to obdobie, na ktor- základe ktorého sa určuje e, distribučný kľúč musí byť pružný, musí sa prispôsobiť tomu, ako sa veci vyvývajú. A tu uvažujeme o možnosti technickej úpravy, pretože je to vystavené veľkej kritike, aj my si myslíme, že to treba riešiť. Potom EMAS. Samozrejme, EMAS nechápeme ako stály nástroj, trvalý nástroj, ale musím povedať, že sú niektoré programy, najmä grécky program, sú už úplne e, vyčerpané a EMAS je nielen núdzovým opatrením, ale aj doplnkovým opatrením, aby sa zabezpečilo, že nové úlohy, ktoré čakajú, na členské, čakajú členské štáty, sa dali spolufinancovať. Ale všeobecne je našim cieľom to, čo som už povedala, že sa chceme venovať štruktúrálnej podpore a to je pre nás naozaj dôležité. Potom tá otázka k transparentnosti. To som dobre počula. Je to niečo, čo musíme samozrejme robiť lepšie. Nie je to jednoduché tieto informácie o členských štátoch držať na aktuálnej úrovni, ale každý rok je rozhodnutie komisie, ktoré je transparentné a hovorí o tom, koľko prostriedkov dostanú členské štáty, keď sa im, keď nám predložia svoje podklady na každý rozpočtový rok. A teraz to bude koniec mája, začiatkom júna a tam budú všetky tie údaje platieb na členské štáty, ale je to samozrejme matematická úloha z toho vypočítať, ako sa veci naozaj delia a členia a distribujú. Ďakujem. Ľudí na vonkajšej hranici. Teraz s tým dodatočným personálom sme e, sne fungovanie, teda využívanie pohraničiarov v členských krajinách, tak jednoducho sme narazili na hranice národných kap. 2015 v priemere sme boli schopní v teréne nasadiť 350 e, úradníkov v súčasnosti. A vysvetlili to aj iní tu prítomní rečníci. Musíme sa zamyslieť nad obsahom. Centrálna jednotka ETIAS, tá by mala teraz spadať pod Frontex a pritom to je súčasť činnosti správania. Pracovníci Frontexu sú buď leniví, alebo môžu byť opití. Môžem vás všetkých ubezpečiť. Štyrikrát išlo o opitých Áno, môžu sa vyskytnúť e, problémy v teréne, ak máte 1500 úradníkov, tak nemôžete e, sankcionovať. Ďakujem. Ďakujeme, vážený pán primátor. Teraz sa pustíme do druhého panelu pani Gresle. Teraz ide o implementáciu, využívanie prostriedkov Máme tu Daniel Lamark z Európskeho dvora auditorov. Ona sa tým už e, intenzívne zaoberala, teraz nám k tomu povie viac, ale v rámci desiatich minút, prosím. Merci, madame la présidente. Euh, L'Union européenne... Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o migračnú krízu, tak boli tam naliehavé situácie a mimoriadne vážne problémy a situácie. E, došlo k navýšeniu finančných e, dávok v rozličných oblastiach, vytvorenie nových finančných nástrojov a takisto tu došlo k zvýšenému mobilizačnému úsiliu jednotlivých európskych aj národných aktérov. Európsky Dvor auditorov vzal do úvahy celú túto situáciu a samozrejme od roku 2016 sme zaangažovali desiatky prác, pokiaľ ide o otázky spojené e, s migrantami, s azylom a súvisiacimi problémami, ako je externá dimenzia migrácie. Pokiaľ ide o rok 2016, my sme poprvýkrát otvorili kapitoly MFF3 e, bezpečnosť občianstvo. E, takisto sme pripravili viacero správ, špeciálna správa 2017 hotspot, prístup v Taliansku a v Grécku. Máme tri špeciálne správy, ktoré sa pripravujú. Jedno je o e, opatreniach v prospech utečencoch v Turecku, potom v, fondy v Afrike, ktorý bude publikovaný v roku 2018 a potom správu o informačnom systéme, ktorý sa dá aplikovať na kontrolu hraníc, ktorý bude zverejnený začiatkom apríla 2019. Zajtra zverejníme informačný dokument o integrácii migrantov, ktorý sa zaoberá najmä využívaním fondov AMIF, každý rok pripravujeme správy o agentúrach. Aké sú závery týchto prác? My sme si všimli v špeciálnych správach, hotspotoch a prístupových bodoch pozitívny dopad tejto operácie v Taliansku aj v Grécku, a to aj napriek istej pomalosti a slabosti, najmä pokiaľ ide o maloletých bez sprievodu dospelých. A pokiaľ ide o riadenie migračných tokov v týchto dvoch krajinách, ktoré sú v prvej línii, tak bolo možné zvýšiť ich príjmaciu e, kapacitu, zvýšiť kapacitu registrovať, koordinovať rozdeľovanie pomoci a samozrejme e, navyšovanie prostriedkov je naďalej potrebné, tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne Dvor odporúčal Grécku zvýšiť príjmaciu kapacitu, zlepšiť e, infraštruktúry na ubytovanie, ubytovacie infraštruktúry, zlepšiť vzdelávanie migrantov, v Taliansku zvýšiť počet prístupových bodov, ako to v porovnaní s pôvodným návrhom, e, príjmanie maloletých bez prievodu dospelých, nasadenie viac expertov a na záver vyhodnotiť eh, svoje opatrenia. Druhé, eh, druhý záver, tak ako to zdôrazňujeme už dlho, eh, ide tu o veľmi komplexné financovanie a je ťažké identifikovať tie výdavky, ktoré súvisia s vykonávanými aktivitami v dôsledku mnohých zdrojov, pretože my môžeme používať zdroje, ktoré súvisia s príjmaním, s rozvojom, e, Erasmus, e, Fond rozvoja vidieka a mnoho ďalších. Napríklad v našej správe o rozpočet 2016 konštatujeme, že komisia neoznámila totálnu výšku fondov, ktoré boli zmobilizované na pokrytie utečeneckej a migračnej krízy v roku 2016 vo vnútri aj navonok a že je veľmi ťažké urobiť tam akýkoľvek odhad. Navrhujeme vytvorenie špecifickej štruktúry na, na prenos informácií, aby si uvedomili, akým spôsobom sú fondy využívané a takisto aj otázku nomenklatúry, ktorá súvisí iba s otázkami migrácie a rozvoja. Rovnako si uvedomujeme zvýšenú komplexnosť finančných mechanizmov. To je veľmi komplexný celok všetkých e, finančných e, mechanizmov. To je časté konštatovanie nášho výboru, aj vý, nášho dvora, aj výboru pre rozpočet. My veľmi často vidíme iba, aké platby e, idú do hlavných fondov ako do fondu AMIF, ale už nevidíme, aké je financovanie z iných zdrojov a niekedy aj z iných oblastí CFP. V členských štátoch nemôžeme e, rozlišovať medzi e, predávkami a platbami, pokiaľ ide o tie skutočné výdavky, pretože nie sú navzájom oddelené. Rovnako sme si všimli kritizovateľné praktiky pri riadení v niektorých agentúrach a pokiaľ ide o e, používanie týchto dotácií v roku 2015 sme vytvorili procedúry, ktoré umožňujú vytvoriť e, lepšie prispôsobené ekonomickejšie procedúry, e, napríklad pokiaľ ide o lode, získať lacnejšie lode ako vojenské lode. Teda treba e, vyvíjať e, systém e, vyhodnocovania ex post a to tak na úrovni komisie, pokiaľ ide o Frontex a Eurospot, ako aj v členských štátoch, ktoré používajú jednotlivé indikátory na integráciu migrantov, ale aj na koordináciu medzi EÚ a členskými štátmi napríklad medzi Frontexom a členskými štátmi na e, sčítanie migrantov v irregulárnej situácii. Európska únia dokázala prispôsobiť sa kríze a naliehavej situácii e, dokázala uľahčiť príjmanie utencov, ale nemohla ani kvalitatívne, ani kvantitatívne reagovať na všetky potreby. Procedúry sú veľmi zdlhavé, maloletí bez sprievodu je o nich zle postarané a je potrebné dodatočné úsilie na úrovni Európskej únie, ako aj členských štátov. Je jasné, že flexibilita používania fondov je dôležitá pre to, aby sme čelili naliehavým situáciám, ale rovnako flexibilita vlastne je získaná a je potrebná na to, aby sme garantovali e, činnosť komisie, je potrebné násobiť fondy, o, ktoré žiadame, ktoré nečasto súvisia s akciami podnikov a niekedy je naozaj ťažké e, e, zhodnotiť využívanie fondov a výdavkov, ktoré limitujú potom informácie parlamentu. Zdá sa teda, že je potrebný úsilie na racionalizáciu, transparentnosť a hodnotenie, na to, aby sa zlepšila efektívnosť tých migračných politík EÚ a vzdelávania občanov. Ďakujem. Ďakujem, pani Lamark. A teraz Okay, sorry. Yes. Um, Dobre popoludne všetkým. Zastupujem eh, kanceláriu UNHCR v Bruselu. Ďakujem za túto iniciatívu a za pozvenie aj pre UNHCR. UNHCR je medzinárodný pozorovateľ tohto financovacieho mechanizmu. Sme aj priamým aktérom, aj príjimateľom takýchto prostriedkov, či už naliehavé situácie priamy manažment alebo zdieľaný manažment. Máme isté skúsenosti a pokúsim sa zamerať na niekoľko bodov. Niektoré už odzneli, ale možno, že ich zopakujem, aby ste vedeli, ako to vnímame my. Čiže najskôr zdôrazním niekoľko princípov za využívaním prostriedkov a možno, že nadviažem na predrečníka Hovorilo sa o pridanej hodnoty, hodnote a doplnkovosti. To sú dôležité pojmy, čo si týka európskeho rozpočtu. Dlho sa už o tom hovorí a budeme o tom hovoriť aj pri nadchádzajúcom VFR, ale pri migrácii a azile to má ešte väčší význam a treba to e, lepšie objasniť. Pri zdieľanom manažmente totiž to prostriedky sa často označujú ako keby sa rozplynuli v národných rozpočtoch a častokrát sa dá ťažko zistiť, či e, európske prostriedky nenahradzajú prostriedky z vnútroštátneho rozpočtu a či to nenavršuje to, čo by malo ísť e, na azyl a migráciu z národného rozpočtu. Toľko úvodom a ešte chcem povedať aj to, že účinnosť a efektívnosť e, musia ísť ruka v ruke s legitimnosťou. Čiže legitímne využívanie prostriedkov EÚ, ako aj politík EÚ, to musí vyplývať z ľudských práv a byť e, kompatibilné s ľudskými právami. Ak sa k tomu chce, chceme postaviť globálne, Potom budeme hovoriť konkrétnejšie o AMIFE. Viacerí hovorili o lepšom programovaní, využívanie kvalitných, dostatočných, aktuálnych dát. To je dôležitý bod. Čiže čo najviac e, vylepšení a jedno odporúčanie pre členské krajiny, ktoré tu ešte neodznelo, a síce členské krajiny by mali delegovať v rámci možností správovanie týchto prostriedkov na expertné um, orgány a nie iba na úrovni ministerstva financí napríklad. Čiže aby to bolo v rukách tých, ktorí vedia, kam by tie peniaze, komu by mali tie peniaze ísť, čiže by možno sa zmiernilo eh, meškanie pri naštartovaní nového cyklu možno isté meškanie, tomu sa nedá predísť, ale naozaj to škodí tým, ktorí v teréne ako prvý realizujú e, nejaké kroky aj mimovládky a niektoré regionálne úrady kvôli takémuto meškaniu naozaj trpia. Potom niečo, čo tu už viackrát odznelo, teda potreba transparentnosti, vystopovateľnosti, lepších informácií aby sme vedeli, na čo sa peniaze používajú a môcť sa z toho poučiť a budovať na tom. Už máme 4,5 ročné skúsenosti, ešte máme 2,5 roka pred sebou. A ešte stále nemáme strednodobé vyhodnotenie, čakáme na to v nadchádzajúcich týždňoch alebo mesiacoch, ale nevieme, aká je miera realizácie Mm, nemáme nejaké hodnotenie zo strany komisie alebo mm, riadiaceho orgánu a ešte niečo dôležité vo vzťahu s AMIVA. V súvisí to aj s Fondom súdržnosti. Zásada partnerstva. Mal to byť poradný mechanizmus. Je to tak aj v právnom základe AMIFu. Čiže zapojiť všetkých aktérov a všetci aktéry, to je tak občianská spoločnosť, ako aj samozprávy, sociálni aktéry, medzinárodní aktéry. Malo by to byť povinné ako pri e, fonde súdržnosti, pretože tento mechanizmus umožní monitorovanie realizácie a nápravu. Teda to má zvýšiť účinnosť a efektívnosť. Už je to tak pri AMIFE, ale nie je tu jednotné uplatňovanie. Niektoré členské krajiny zdieľajú informácie a myslia si, že rešpektujú zásadu partnerstva, ale pritom by to malo byť nie jednorazové, ale pravidelné počas celého cyklu realizácie AMIFu a iných fondov a chcem zdôrazniť aj e, zredukovanie administratívnej záťaže. Opakujeme to komisii, teda, že potrebujete špecifické znalosti na spravovanie európskych peňazí a na to zase potrebujete peniaze investovať, zase európske, čiže európske peniaze stoja európske peniaze. Priame pridelovanie prostriedkov na to, aby sa zvýšila účinnosť, musí byť isté minimum vyčlenené pre občianskú spoločnosť a samozprávy. Neustále sa to opakuje, ale na to, aby sme to uplatňovali, tak bez toho to možné nebude. Samozrejme istá flexibilita, ale tí v teréne, v prvej línii musia mať nástroje na to, aby mohli to lepšie uplatňovať a aj to vysvetľovať občanom. A ešte na záver, generálne riaditeľstvo HOME a AMIF, externý rozmer, práca aj za hranicami EÚ, pretože to teraz AMIF e, umožňuje a intra eú koordinácia, vyhnúť sa duplicite, inšpirovať sa ostatnými. A ešte dve otázky na záver, keďže sa pozeráme aj na nadchádzajúci viacročný finančný ramec. Teraz je to už ani netak AMIF, ale AMF, pretože integrácia bude presunutá do fondu súdržnosti a regionálneho fondu. Takže moje dve otázky. V návrhu komisie na začiatku mája sme videli že aspoň o 7 sa zredukuje fond e, súdržnosti. Ako majú robiť viac z menej v oblasti integrácie a pritom je to priorita pre EÚ a je dôležité do integrácie investovať. Takže to je moja prvá otázka na tých, ktorí o tom rozumejú. Môže sa to úplne rozplynúť, až sa na to zabudne. V AMIFE je 20 povinných pre integrosť a účinnosti aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za ten zaj úžasné tempo, ktorým ste to predniesli. Tlmočníci to ale dobre zvládli. A teraz by som dala slovo za to, že ste nás sem pozvali. Zastupujem SEPS, to je nezávislý think tank ja som výskumná pracovníčka pre výskumné programy práv. Máme viacero štúdí, ktoré sa zaoberajú, e, ktoré využívali externých expertov na financovanie, na prostriedky financovania migrácie. A to sme už predkladali vo výbore pre rozpočet a rozpočtovú kontrolu s pozitívnym výsledkom. A keď ste nás dnes pozvali, aby sme tu hovorili o interných aspektoch financovania migrácie, tak sme sa zamysleli nad tým, že čo je tá opakovajúca sa hrozba v našich správach, ktoré sme tu pri vás už pripravovali a vypracovali. Bolo to o právnom štáte, zákonnej migrácii, o spravovaní Schengenu a mnohé ďalšie témy a chceli by sme tu poukázať na niektoré poučenia, a zistili sme, že jedna z kľúčových vecí je úloha občianskej spoločnosti a vidíme, že aj vzťah medzi financovaním a občianskou spoločnosťou nie je priamo čiary a môžeme ho považovať za zložitý. Takže, ako sa zvyčajne hovorí, štátu a základných práv, a Európsky dvor auditorov sú, a ombudsman už povedali, že lepšia regulácia a, a zmluvy a ich efektívnosť a účinnosť sa zaoberajú oblasťou základných pyšlík nezávidlým e, pri, e, organizáciám, pričom sa pod, dodržiavajú medzinárodné normy, ako je Schengenský kódex alebo spoločný európsky azylový systém. sme sa naučili? Aké to poučenie? Vykonali sme ďalšiu štúdiu, ktorá sa nazýva politiky na zabránenie pašovania a e, vidíte tu pocity, e, pocity bezpečnosti v tom, čo robia. A jedno z poučení je, že migračné financovanie Vychádza z toho, že členské štáty dodržujú zákony, právo na zhromažďovanie a nezávislosť aktérov občianskej spoločnosti. A v súčasných debatách tu hovoríme o takej citlivej otázke ako riadenie managementu, integrácia a podobne. Be- priorita aspektu bezpečnosti je veľmi viditeľná a pýtame sa bezpečnosť pre koho? pretože aktéry občianskej spoločnosti sa necítia bezpeční v tom, čo robujú služby nedokumentovaným e, osobám. Ide tu o prípady od zastrašovania, disciplinovania, podozrievania, jasná kriminalizácia, ako sme videli e, v prípadoch vyhľadávania a záchrany by to nie sú hypotetické prípady. Keď hovoríme, že viac sociálneho fondu alebo z fondu pre najviac deprivované osoby. využívanie prostriedkov, migračných prostriedkov tiež nebolo také priamočiare. Zistili sme, že mnoho je ich kritiky voči or- štátnym orgánom. Tu ide o verejné financovanie a niektoré organizácie jednoducho nežiadajú ale o tieto peniaze, pretože sú to organizácie, ktoré monitorujú ľudské práva a boja sa, že by takto stratili kontakt so svojimi klientmi verejné financovanie sa niekedy využíva ako nástroj na obmedzenie priestoru konania tým, že sa povie, kto je oprávnený a kto nie je oprávnený na financovanie. Toto je ten nástroj, ktorý majú členské štály, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či občania alebo mesta, alebo tu je graf, ktorý ho ukazuje, ako je, čo predstavuje financovanie, aký je to problém napríklad v Taliansku, menej v Maďarsku, ale samozrejme tam mali iné priority, iné obavy. A že niekedy, keď mali poskytnúť dokumenty alebo osobné údaje tých osôb, alebo teda svojich klientov, Okay. Uh, Vidíme aj pozitívne iniciatívy RFP. Uh, nástroj európskej hodnoty je dôležitý nástroj. Treba tu zdôrazniť aj také veci v pozadí pri e, sfére migrácia a mobility. Fond na súdne spory je malý fond, ale veľk, výborná iniciatíva na podporu RFP je tiež niečo, k čomu máme pozitívny postoj ale nemalo by to byť e, osamotené, malo by to byť úzko prepojené a policajtami treba zrušiť tým, že sa rešpektuje to, čo robí a keď ten etos alebo zdroje sú rôzne, tak to priorita a tieto aktivity by mali byť vylúčené takéto E, tieto aktivity by sa mali vylúčiť, mala by tu byť výnimka pre tých, ktorí poskytujú humanitnú pomoc, aby sa zachovali práva a dôstojnosť. Taktiež považujeme za dôležité vytvoriť stále observatória, ktoré monitorujú zásahy do práce e, priestoru pre to, aby občianská spoločnosť mohla podávať sťažnosti a mohla poskytovať tieňový reporting a tak zabezpečila transparentnosť, účinnosť a efektívnosť týchto prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne odboru v úrade e, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, aby sa tento predstaviteľ ujal slova na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali. A chcem aj zablahoželať z parlamentu za to, že zvolal toto stretnutie. My sme agentúra OSN pre migráciu a my vidíme tieto rokovania o VRFR ako mimo rešpektovanie ľudských práv v, zo strany EÚ a globálne solidaritu. Už prešli tri roky, odkedy EÚ EU prijala európsku migračnú agendu na, ako reakciu na migračnú krízu. A keď sa pozrieme na to, čo sa udialo, a máme e, e, migrácia, ale vidíme, že z tých štyroch pilierov, ktoré máme teraz, sú to tri hlavné piliery, ktoré e, sa zlúčili a vytvorili cestu pre e, dotknuté osoby, aj tá cesta je legálna, a VR osoch, ak Únia chce mať takúto komplexnú víziu k e, migrácii, Nedávno som čítala niečo, čo pripravila komisia k VRFR a povedala, že náš dlhodobý rozpočet VRFR by mal dlhodobú, dobre premyslenú stratégiu v oblasti migrácie? Ak áno, tak potom ten rozpočet má byť ten prostriedok na jej implementáciu. A ako má takáto stratégia vyzerať? Čo má predstavovať v prvom rade EÚ a členské štáty? na tie potreby migrácie, ktorá je otvorená a perspektívna. To sú rôzne nové formy migrácie Ide tu o vytvorenie skutočného partnerstva. Ide tu aj o prácu s tretimi krajinami, vytvorenie takéhoto spôsobu spravovania. Stratégia by mala byť financovaná na základe politiky, ktorá vychádza z faktov. A mala by zohľadňovať demografické trendy na trhu práce, legálne cesty, ako aj možnosti a do centra debaty sa má dostať aj solidarita EÚ a povinnosť, medzinárodné povinnosti ochrany, budovanie inkluzívnej spoločnosti a politik. A to sú všetko príležitosti pre EÚ. A toto všetko by mal byť ten ústredný narratív takéto komplexovedné a pozera do budúcnosti. VRFR je výborná príležitosť na to, a týka sa to aj diskusí o globálnom kompakte a financovanie migrácie sa má realizovať strategickým spôsobom, aby sa maximalizovala pridaná vyváženosť a jednoduchosť. Naozaj jednoduchšie, aby sa znížila aj administratívna záťaž pri realizácii zdrojov Tešíme sa na naše rokovania, ktoré práve začali. Počuli sme tento prvý návrh komisie, druhá. Povedať niečo k nadchádzajúcemu zasadnutiu rady 28. a 29. júna. Dúfame, že tam bude dobrá debata o týchto komplexných otázkach týkajúcich sa migrácie tom ďakujem. Uh, ďakujem pekne. Pani Ayala Sender, predsa len, nech sa páči. No, no, Pani Gresle, ja ešte chcem povedať niečo k tomu, čo sa tu udialo. Migráciu chceme začlaniť do toho, čo normálne riešime, čiže žiadatelia o azyl a migranti. Čiže nehovoríme o migrácii ako také, hovoríme o utečencoch a o úspešných žiadateľoch o azyl. O iných nehovoríme, pretože tí sa majú vrátiť do svojej vlasti. Toľko politické vyhlásenie. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom. Vieme, že bez vás by to v teréne nefungovalo, pretože EÚ nemá svoju vlastnú administratívu a spolieha sa čiastočne na členské krajiny, aby sa odvádzala konkrétna integračná práca. A aj komisii chcem povedať, že tým trpíme a dokonca 3 roky po veľkej vlne a už máme e, dlhšie my predsa len nemáme predstavu o tom, koľko čo stojí v ktorej členskej krajine. Máte vy takéto informácie? Čo stojí integrácia utečencov v Nemecku, v Taliansku, v Grécku? My žiadne čísla nemáme hovorí sa o veľkých číslach, ale potom o vývoji, ktorý sa nedá ani odhadnúť. Takže my by sme chceli vedieť, čo sa spravilo, čo sa nespravilo, či je to e, adekvátne alebo nie. My ako kontrolný výbor by sme to očakávali. Boli sme vo veľmi veľkom tábore Moria na ostrove Lesbos. Prevádzkuje to armáda hovoria, že majú prostriedky na stravu od EÚ a pýtame sa, koľko stojí také jedno jedlo. Ani to nám nevedeli povedať. Takže nemôžeme to vôbec e, vyčísliť. Takže možno, že by sa k tomu mohli niektorí vyjadriť, kedy by sme mohli mať niečo konkrétne po rozhovorov s jednotlivými aktérmi. Ústredná koordinačná autorita je potrebná, aby to e, ústredná koordinačná takýto úrad by e, pomohol. Niektorí skonzultovaní viacerí čo Európska komisia členské krajiny musia zmeniť na zlepšenie súčasného systému tak, aby bol účinnejší. Pani Ayala Sender. Ďakujem. Ďakujem. E, naozaj Eh, už keď ste končili, som zdvihla ruku, ďakujem teda za slovo. Eh, vítam túto príležitosť a nemohla som prísť na začiatku, ale s veľkým záujmom som si vypočula to, čo tu povedali zase a akumulovali veľké množstvo skúseností a snažia sa nám pomôcť vyriešiť jednu z najväčších kríz, ktoré nás postihli a teda to bolo súčasne s našou veľkou ekonomickou krízou e, takmer súčasné. A z hľadiska, že ja si myslím, že e, niekedy máme problémy s jasnou komunikáciou, e, niektoré základné aspekty, ktoré sú to v prvom rade, je jednoduchšie E, napraviť veci na mieste, ako ich potom liečiť potom. To znamená, že utečencov, e, ktorí neprichádzajú v dôsledku vojnových konfliktov, ale z klimatických dôvodov, z chudoby, alebo sú to imigranti, ktorí chcú zlepšiť e, svoju situáciu a všade sa hovorí, že v tomto... Teda chcem sa spýtať, akým spôsobom prevencia z hľadiska kvantitatívneho, teda investovať teraz v rámci nového rozvojového rámca, ako môžeme istým spôsobom túto situáciu kontrolovať a akým spôsobom ach, vidíme, že mimovládne organizácie sa často stiažujú, že časť európskeho rozpočtu ide do národných rozpočtov týchto krajín, ale je pravdou, že v niektorých prípadoch tiež nešpecifikujú, ako ne, určíme, a, mm, či už ide o individuálne organizačné projekty, kde je často personál ktorý nepríjma rozhodnutia, alebo tie sú príjmané na európskej úrovni a teda títo ľudia, ktorí máme, pokiaľ ide o rozpočty a mimovládne organizácie, zdá sa, že nie je dostatočný na to, aby dával možnosť pracovať. Po druhé, keď už e, tu máme imigráciu, samozrejme, my sme e, dokázali s tým, čo sme investovali, aj keď k tej investícii imigrantov, ako aj pre nás, ktorí príjmame migrantov a musí byť jasné, že my sa mm, nezúčastňujeme na nejakom otrokárstve a aj keď sa niekedy snažíme zastaviť, tak ako to k tomu dochádza, tých ľudí na mori zastaviť a vlátiť ich na e, pevninu, ale keďže toto teritorium je veľmi komplikované, tak potom máme problémy s príjmaním, s registráciou a tak ďalej. Takže ďalšia vec, akým spôsobom by sme mohli dosiahnuť nejaké imigrantov príjmajú. A tretia vec, integrácia. A to je tá najväčšia výzva, ktorá pred nami stojí. Máme tu kvóty, ktoré nefungovali. Súčasná situácia opätovne spôsobuje vážne práma a to zase živý populizmus. Takže akým spôsobom by bolo možné, aby peniaze e, na túto integráciu by sa mali používať tak, aby sme dokázali vytvoriť nejaký spôsob, nejaký postup integračný, aspoň pre to ktorému Európa člení a títo ľudia prichádzajú, chcú prísť, chcú byť Európanmi a my nie sme schopní ich e, nejakým spôsobom adekvátne prijať. Toto sú také tri hlavné bloky rozpočtová a rozpočtová kontrola. E, videli by ste vy a sme schopní vytvoriť projekty, fungujúce projekty. A my vidíme, že viaceré európske projekty priniesli úspechy, takže ako s touto skúsenosťou, ktorú máme, e, s tranzitom a s príchodom utečencov, ako by sme došli, mohli dvoľa systematickejšie prístupy pre všetky členské štáty. And, e, Mr. Howard. Pán predsednička, predtým ako sa vyjadrím to, čo povedal pán Mm, myslím, že to nebolo umyselné z jeho strany. Po tom, čo tu vystúpili jednotliví rečníci, musím povedať, že to bolo veľmi užitočné a napomocné, ale občianskoprávne organizácie sa jednoducho pýta rozpočtom, čo by sme ako zákonodarca mohli spraviť na to, aby ste vy mohli pracovať účinnejšie tá najdôležitejšia zmena, ktorú by ste nám mohli odporučiť? A neviem, či už bude príležitosť sa priamo pýtať na komisii budúcnosť, čo sa stane v oblasti integrácie, pretože e, to je požiadavka občianskej spoločnosti na komisii budúcnosť, čo sa stane v oblasti integrácie, pretože to je požiadavka občianskej spoločnosti. Či e, to ešte stále riešime interne na komisii, takže viac tomu teraz nepoviem, ale my sme si vás